že tieto eh, vzdelávacie programy naozaj veľmi eh, sú na pomocné tomuto cieľu. Ďakujem. Me, me permito, Doris, quiero, quiero, quiero agradecerte, quiero... Ďakujem, Doris. Chcel by som ti poďakovať a zagratulovať nie len za túto správu, ale aj tvoju prácu, angažovanosť a entuziasmus v tejto oblasti. Myslím, že pocestuješ do Madridu, aby si predstavila program Luz. Ja, ja tam nebudem môcť byť 17., ale 18. a 19. sa tiež zúčastním na tomto podujatí. Ďakujem. Ešte raz e, opakujem, tento parlament potrebuje viac e, osobností ako Doris Pak, aby sme mohli efektívne pracovať, lebo to všetci potrebujeme. Týmto eh, sa vlastne ukončuje rozpráva na túto tému. Eh, hlasovať budeme o 1,5 hodiny od tejto otázke o 12. A teraz by sme prešli k ďalšiemu programu, bodu e, nášho programu a poslednému bodu e, dnes do poludnia. Ide o otázku na ústne zodpovedanie, ktorá sa obracia na komisiu a ide pritom o dobré životné podmienky nosníc. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka túto otázku skoncipoval konkrétne jeho člen eh, Paolo de Castro, ktorý je predsedom tohto výboru, ktorý dostane teraz 5 minút na to, aby formuloval svoju otázku. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, vážení e, kolegovia. Dnes máme dôležitú príležitosť diskutovať o strategickej téme, ktorou je, e, sú dobré životné podmienky zvierat v poľnohospodárstve. Od 1. januára 2012 e, sa začne uplatňovať smernica v tejto oblasti, ktorá stanovuje minimálne normy, ktoré treba dodržiavať v e, oblasti chovu nosníc, teda batériový chov by sa mal e, týmto e, spôsobom odstraniť, bude zakázaný a budú sa podporovať systémy chovu, ktoré podporujú lepšie životné podmienky nosníc. Chcel by som pripomenúť rádu z 19. júla 99. Bol to dôležitý Eh, dôležité zasadnutie Rady ministrov pre poľnohospodárstvo. Vtedy môj minister eh, prispel svojim hlasom eh, k prijatiu tejto dôležitej smernice. Ehm, máme ešte rok, dovtedy, kým začne ehm, sa uplatňovať a mm, chovateľia budú musieť zmeniť svoje postupy chovu. Ale to, čo potrebujeme, je tu jasný záväzok zo strany eh, komisie, aby zasadzovala za ochranu dobrých životných podmienok nosníc, aby chránila tých, ktorí už eh, sú eh, v súlade s novými pravidlami a aby zabezpečila efektívnym spôsobom prechod na nové normy, aby sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži na trhu. S ostatnými kolegami sme z tohto dôvodu e, chceli túto problematiku zaradiť na program nášho výboru pre poľnohospodárstvo. Mám e, čest byť jeho predsedom. E, všetky politické skupiny sa zapojili do tejto diskusie a to viedlo k formulácii tejto otázky na ústne zodpovedanie, kedy sa chceme spýtať komisie na tri dôležité veci. Poprvé, ako to vyzerá s uplatňovaním v členských štátoch, pokiaľ ide o túto smernicu. Po druhé, E, ktoré kroky členské štáty prijali na to, aby sa rešpektovali lehoty v tejto smernici a e, teda ako vychádzajú v ústretí tým podnikom, ktoré sa chcú prispôsobiť smernici. A potom po tretie, aké záruky poskytujete, aby e, nedošlo ku kríze na trhu s vajcami v budúcich rokoch, aby nedošlo k Um, e, nekalej hospodárskej súťaži s e, e, štátmi mimo EÚ, ktoré nemusia dodržiavať túto smernicu. Takže tu, si očakáv- tu očakávame zo strany komisie konkrétne odpovede. A takisto žiadame vás, aby ste zabezpečili transparentnejší trh v tejto oblasti, aby tu bola reciprocita pravidiel a konvergencia na medzinárodnej úrovni v oblasti štandardov v sfére dobrej, dobrých životných podmienok poľnohospodárských zvierat. Toto je veľmi dôležité eh, na to, aby teda európske eh, úsilie, naše úsilie v oblasti životného, eh, životných podmienok zvierat naozaj nebolo márne a aby sa rozširovalo. Je potrebné znížiť rôzne skreslenia na trhu, Um, ktoré by mohli vlastne vychádzať zo strany tých, ktorí sú mimo Európskej únie a nemusia dodržiavať tieto smernice. Toto teda súvisí s uh, vlastne uh, s touto otázkou na ústne zodpovedanie, ktorá má teda prispieť ku všetkým týmto pozitívam, ktoré som doteraz spomenul. Uh, Vasiliu para... A teraz <clears throat> by som dal slovo pani komisárke Vasiliu, aby tiež reagovala na túto tému. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. V prvom rade ma komisár Dali požiadal, aby som ho ospravedlnila za to, že tu nemôže byť dnes osobne. Uh, a veľmi rada som sa ujala tejto otázky ako bývalá komisárka zodpovedná za dobre životné podmienky a zdravie zvierat. V mene komisie chcem zdôrazniť, že zákaz klasických klietok ktorý bol prijatý v roku 99, predstavuje významné zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat v EÚ. Okrem toho stimuloval intenzívnu debatu na celom svete Tiež chcem zdôrazniť, že členské štáty sú v prvom rade zodpovedné za implementáciu legislatívy EÚ, ktorá sa týka ochrany nosníc. Komisia vyvíja úsilie na to, aby monitorovala presadzovanie v členských štátoch, vrátanie kontrol inšpekcií vykonávaných expertmi komisie na základe údajov, ktoré ročne získavame od členských štátov, na základe konkrétneho rozhodnutia komisie, ktoré sa týka kontroly e, životných podmienok zvierat na farme. Minulý mesiac sme dostali oficiálne údaje za rok 2009 pre nosnice. Odovzdalo ich 24 členských štátov v súčasnosti môžeme povedať, že len 18 členských štátov predložilo komplexne všetky údaje. Tieto údaje ukazujú, že 66 výrobných miest v týchto 18 členských štátoch eh, viedlo, eh, chovalo sliepky v otvorených výbehoch 28 v, v, v halách, 3% mali tradičné klietky a 1% mali zväčšené klietky. Avšak komisia si uvedomuje, že ešte stále nemáme všetky údaje, chýbajú nám údaje a tri členské štáty vôbec neodpovedali a šesť členských štátov poskytlo len čiastočne údaje. Preto tento obraz vôbec nie je kompletný. Komisia e, neustále žiada od členských štátov dodať chýbajúce údaje. Robíme tak pri každej vhodnej príležitosti, napríklad v stálom výbore pre potravinový redivec a zdra- e, a zdravie zvierat alebo na stretnutí vedúcich veterinárnych správ. Okrem toho komisia píše úradný list členským štátom, v ktorom žiada predložiť národný akčný plán, ktorým sa vykonáva tento zákaz, aby sa zlepšila situácia v EÚ. V súčasnosti sa, e, sa komisia zameriava na to, aby zabezpečila, že členské štáty príjmu potrebné opatrenia na zavedenie zákazu tradičných e, klietok do stanoveného termínu. Členské štáty sú zodpovedné za to, že zabezpečia, že vajíčka, ktoré nie sú vyprodukované v súlade so smernicou o ochrane nosníc, sa nemôžu zákaz, zákonne predávať na trhu tak ako to hovorí naša legislatíva. Lepšiu predstavu o situácii budeme mať na budúci rok, keď sa bude konať stretnutie zainteresovaných strán v januári 2011. Dnes dovoz vajíčok, škrupinových vajíčok je veľmi obmedzený vzhľadom na obmedzenú životnosť tohto produktu, ako aj vzhľadom na zdravotné bezpečnostné potravinové požiadavky EÚ balíky s vajíčkami, ktoré sa dovážajú z tretich krajín, tam z krajín, kde nie sú dostatočné záruky ich ekvivalentnosti výrobných podmienok, budú označené e, tak, že nesplňajú chovateľské podmienky EÚ. Takto sa budú jasne rozlišovať dovážané vajíčka, ktoré nie sú produkované v súlade s našimi požiadavkami na životné podmienky. Komisia bude ďalej skúmať situáciu so všetkými relevantnými aktérmi 19. januára 2011 v Bruseli. A tam sa budú riešiť alternatívy na to, aby sme zabezpečili hladké e, zavedenie a vykonávanie tejto smernice. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. A teraz ideme na kolo rečníkov mene skupina. Najprv mene EPP, Vystupí pani Esther Lange na dve minúty. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Met sneltreinvaart stevenen we af op een situatie waarin... Áno, Veľmi rýchlo sa blížime k situácii, keď milióny vajíčok nebudú splňať európske kritéria a očakáva sa, že 30 vajíčok v roku 2012 nebude splňať tento zákaz pestova- chovania v klietkach z roku 99. Pani komisárka, 8 až 13 musí farmár vynaložiť navyše, ak má vyprodukovať vajíčka v súlade s pravidlami životných podmienok zvierat. A niektorí ľudia, ako napríklad spotrebitelia, sú ochotní zaplatiť možno len 3-4 navyše za vajíčka pestované v lepších životných podmienkach. Takže čo s tým spravíte v komisii? Čo spravíte preto, aby ste zaručili, že tí farmári, ktorí splňajú tieto predpisy, neutrpia a nebudú trpeť kvôli tomu, že sú kolegovia, ktorí to neplňajú? plnia. Nehovorte, že členské štáty sú zodpovedné za kontrolu e, plnenia. Vy ste strážcom zmluv a vy by ste mali niečo urobiť. Ja si myslím, že je polutovania hodné, že ešte stále hovoríme o lepšom zbere údajov, presnejšom obraze a podobne. Čo treba urobiť? Treba tu zvýšiť tlak. V našom, v našom uznesení navrhujeme zákaz e, aj väčších klietok a takisto sa tu požaduje zákaz predaja vajíčok, ktoré neboli produkované v súlade s pravidlami. To znamená, že keď e, hovoríme o vajíčkach, netrpia len farmári, ale aj vy, váš obraz a dôvera, ktorú majú ľudia v tých celkové pravidlá o životných podmienkach zvierat. Ďakujem pani Delange. Na jednu minútu má slovo za socialistov pán Kapula Santos. Eh, Dobrý deň, pán predseda. Ja podobne ako eh, aj ostatní som mohol pred 12 rokmi sa zúčastniť na príjmaní rozhodnutia, kde sa schválila táto smernica. Bola to veľmi dlhá náročná diskusia, pretože tu boli dva tábory, a išlo v zásade o dve veci, ktoré si protirečia. To je ochrana zvierat a konkurencieschopnosť sektoru. A to riešenie, ktoré sme našli, bolo, že chceme chrániť zvieratá a chceme súčasne poskytnúť odvetviu dostatočný čas na prispôsobenie. Samozrejme, ešte potrebujeme dva roky na úplnú účinnosť tejto normy, ale údaje, ktoré máme k dispozícii o prispôsobení, sú znepokojivé a vy ste to, pani komisárka, povedali. Nie je možné, aby podniky, ktoré investovali a plnia zákony, boli trestané, pretože tu dochádza k nekalej konkurencii. Ďakujem pani komisárke za informácie. Chcem povedať, že by sme boli radi, keby sme mali podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú reálnej situácie v každom členskom štáte a tiež by sme chceli vedieť, aké konkrétne snahy, okrem tých, o ktorých hovorila pani komisárka, by mohla komisia vykonať, aby podniky naozaj plnili normy, ktoré sú v predpisoch do roku 2012 a súčasne chceme vedieť, či máme nejaký sankčný režim, ktorý by bol konformný aspoň v minimálnych hľadiskách vo všetkých členských štátoch. Vy máte, pani komisárka, podporu nášho parlamentu vo vašich snahách a budeme proti tomu, aby vypadli body 8, 9 a 14 a chceme, aby toto rozhodnutie malo aj naďalej dôveryhodnosť. Ďakujem teraz mene. Eh, liberálov má slovo George Lyon na dve minúty. Uh, you, ďakujem, pán predseda. Mm, pani komisárka, ďakujem za vaše informácie na začiatku tejto rozpravy v prvom rade by som mohol povedať, že bez ohľadu na to, či e, máte e, celý obraz alebo nie, tak e, skutočnosť je, že od 1. januára budúci rok bude pravdepodobne 80 miliónov vajíčok v Európe, ktoré sa vyrábajú v nelegálnych systémoch. Máme 12-mesačný cyklus a neexistuje, aby sa toto zmenilo do toho času Otázka je, že čo um, poviem ľuďom eh, John Campbell a mm, Ben Rafferom a ďalším eh, výrobcom v Spenom kráľovstve, ktorí eh, minuli primerne 2 milióny liber každý, aby splnili uh, legislatívu. A uh, ich e, dodatočné náklady boli o 10% vyššie ako v konvenčných klietkách. A čo povieme spotrebiteľom doma, keď povieme, keď ľubíme, že od 1. januára 2012 e, nebudú e, na trhu žiadne vajíčka, ktoré sa vyrábajú v systéme konvenčných klietok. No ja chcem, aby parlament aj komisia povedala, aby im mohla povedať, že my budeme príjmať prísne kroky, aby sme zabezpečili plnenie legislatívy. Žiadne výnimky a žiadne predloženia pretože už 10 e, rokov e, platí, že výrobcovia to museli plniť. A ja chcem, aby členské štáty, ktoré to plnia, dokázali chrániť svojich e, spotrebiteľov aj výrobcov tým, že dokážu zakázať dovoz nezákonne vyrobaných vajíčok v tých štátoch, Ehm, ktorí e, to neplnia. Chcem, e, aby komisia e, mohla vypracovať zoznam, keď budú mať tieto informácie a pranierovať, menovať tých, ktorí to neplnia. 10 rokov je dlhá doba v akomkoľvek cykle, aby sa dokázali na to pripraviť a investovať. Komisárka, vo vašom konečnom vyhlásení dúfam, že nám E, vyjadrite, že e, rozumiete obavám spotrebiteľov aj výrobcov a že e, príjmete tvrdé kroky, ktoré uspokojujú ich starosti. Ďakujem, pán Lajan. A na 3,5 minúty má slovo pán Martin Heusling v mene Zelených. Ja, prezident, frau Pán predseda, pani komisárka, e, vaša odpoveď e, ma e, nepresvedčila na to, čo povedala komisia už vo výbere pre poľnohospodárstvo, to tiež vôbec nebolo presvedčivé. Kolega to už povedal George Lang, že tento problém sa stále vyskytuje a do roku 2012 30% vajíčok na trhu bude mať nelegálne, bez toho, aby sme vedeli, ako sa s tým vysporiadať. A teraz musím veriť, e, e, že štáty e, budú podávať správy a prečo ne príjmeme zmluvy, ktorými presadíme, že členské štáty bude musieť zabezpečiť plnenie týchto predpisov, čo platia pre všetkých. Musíme chrániť spotrebiteľov, musíme aj obhajovať ich práva Okrem toho občania veria, že sa to bude naplňať a máme e, veľmi e, citlivé opatrenia v oblasti e, ochrany zvierat a my potom dáme podporu poľnospodárom, pretože chceme naplňať ochranu zvierat a tým pádom môžeme očakať od nich aj nejakú protislužbu a my už sme to v výbore mm, požadovali, e, musí byť okamžite e, predložený katalóg e, opatrení a mm, teraz ešte nemôže diskutovať o tom, že predložíme lehoty. To je úplne nepriateľné, aby sme trestali tých, ktorí to naplnili a aby sme druhým dali možnosť ešte dlhšie využívať prechodné lehoty e, toto nabúrava dôveru voči európskym inštitúciám v plnospodárstve. Otázka označovania, ktorú ste e, načrtli, otázka je pri označovaní, čo sa stane s výrobkami, ktoré obsahujú vajíčka, ktoré nie sú čerstvé vajíčka, napríklad tekuté vajíčka, ako to sa bude označovať a musím aspoň tento bod predpismi upraviť. Aj to bolo hovorené často, že 10 rokov je dlhá doba. Tam eh, všetci v Európskej únii eh, už musia vedieť, že eh, sa musia dodržať tejto lehoty. A neexistuje žiadna výhovorka pre žiadny členský štát ani pre nové členské štáty. Žiaľ, 10 rokov je dosť a ten čas vám musel stačiť. Máme tu hm, vedúce postavenie v oblasti ochrany zvierat v EÚ a um, používame tieto argumenty na celom svete. Aj čo sa týka ochrany spotrebiteľov, preto musíme dôsledne trvať na tom, že všetci, aj tento parlament nakoniec, ide tu aj dôryhodnosť e, komisie pri predsedzovaní európskych štandardov, musia naliehavo konať a e, nesmú premerhať e, ďalší čas, aby sme nakoniec e, nemali situáciu, ktorá bude pre všetkých neuspokojivá od 1.1.2012. Ďakujem kolegom menej konzervatívcov a reformistov. Má slovo pán Jim Nicholson na dve minúty slovo, pretože sa zriekol predtým slova jeden z jeho kolegov. Takže Jim, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade mi dovolte tiež povedať, že nie som úplne presvedčený, čo vám povedal eh, komisár eh, Kadnes. Je katalóg dvoch príležitostí a prípadov, kedy mm, ľudia z komisie prišli eh, do výboru pre poľnohospodárstvo a e, to, čo vám povedali, e, nebolo len nepriateľné, ale e, bolo to priepasné a bolo to nechutné. A ja som počul, čo podala komisárka a ona nám nepodala iné, len to, že sa stretne s účastníkmi v januári. Takže čo poviete účastníkom v januári, komisárka? Aký bude výsledok toho? My to chceme vedieť, pretože musíte si uvedomiť, že dnes posledné ruky už e, sú v konvenčných klietkach, e, posledné slepky sú už v konvenčných e, klietkach, ktoré musia splniť túto lehotu. Je e, to e, cyklus e, 12-13 mesiacov, ktoré majú e, tie nosnice. A, e, povedali ste, že vajíčka z mimo Európy, e, ktoré ne, um, budú splňať e, tieto štandardy, budú mať iné označenie. Čo e, tým myslíte? zohľadnite ten argument, že vajíčka, ktoré e, sa nezakonne e, vyrábajú v EU, e, v EU po 1. januáre budú mať buď rovnakú značku, alebo nebudú môcť byť vyvážené mimo štátu, kde sa vyrábajú a nebudú môcť byť uvedené na trh a majú tu veľký problém, pretože ako George vám povedal, je tu 83 miliónov vajčák od 1. januára 2012, tieto budú nezákonné. A toto je tiež strašnou skutočnosť v Európe, keď e, ľudia e, potrebujú a vyžadujú vajíčka ako potraviny. A čo teda urobíme? Musím vedieť, že kam ideme a ubezpečíte nás, že sa vrátite do tejto snemovne v marci a poviete a dáte nám riadny návrh, e, že čo navrhujete urobiť, aby ste úplne dostali situáciu pod kontrolu. A ako mnohí povedali, mnohí výrobcovia už minuli, milióny libier, aby splnili tieto štandardy a e, nemôžu teraz e, platiť e, za tých, ktorí nie sú pripravení to urobiť. Ďakujem, Jim. A v mene skupiny Európa, Slobody a demokracie na dve minúty a pol maslo pán Aniu. Pán predseda, komisia vytvorila obrovskú krízu vo vajíčkovom sektore. 100 miliónov vtákov e, budú e, stále v klietkách e, v deň, kedy sa naplní to lehota. Nie sú na to peniaze ani logistika, aby sme tomu zabranili. Existencia nemilosrdného naplňania pravidel môžu eh, nám dávať pocit uspokojenia, ale môže to vážne hroziť eh, dlhodobé zdravie eh, britského vajíčkového sektora. Pozrieme sa na praktické dopady, ako odstraníte 100 miliónov nosníc za pár hodín, alebo ako rozbijete a bezpečne odstraníte 83 miliónov vajíčok za jeden deň, alebo ako budú môcť si e, naplniť e, spotrebitelia e, tento dopyt po vajíčkach, ktorý vypadne. Budú brať vajíčka z Indie, alebo z Číny, alebo odkiaľ. Keď tento trend začne, tak bude veľmi ťažké ho zastaviť a úplne podkope úsilie výrobcov vajíčok v Spojenom kráľovstve a my budeme vyvážať veľkú časť nášho priemyslu a tento e, vyčerpal veľa peňazí, aby e, naplňal pravidla EÚ. Myslím, e, že zákaz obchodu nie je jedno z možností a môže ho aj VTO spochybniť a aspoň by sme mali umožniť dočasné výnimky výrobcom, ktorí to nesplňajú. Sú tu isté nové obrázky, ale ja si neviem predstaviť plné e, nákladné auta, e, ktoré budú smerovať e, do Spojeného kráľovstva v roku 2012. Neznačené vajíčka sú darček tým podvodným subjektom. Je vaše riešenie mechanicky pečatkovať vajíčka kodovými číslami? Táto operácia e, nastáva na mojej e, vlastnej farme e, teraz, kde sú stroje spolahlivé. Komisia hovorí, že je to príliš ťažké pre nich, aby zorganizovali pečatkovanie vajíčok napriek e, tomu, že je to potrebné. Áno, toto je tá istá komisia, ktorá núti e, veľkobritánskych farmárov, aby označovali, označovali farmy elektrickými e, označeniami využijem toto ešte raz a poviem, že najhorším riešením je, aby Európska únia trvala na tom, aby štáty, ktoré sa nedržia na riadení, aby označovali vajíčka takýmto spôsobom. Tieto inšpekcie budú navštevovať aj baliace stanice a vybudujú databázu na to, aby sa označovali. Viacero obchodníkov v Spojenom kráľovstve chcú využívať takéto značenie, ale môže sa im to podariť iba vtedy, ak budú riadne značené. Ďakujem. Ďakujem pekne a nakoniec dostane dostane slovo pán Natras na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o záležitosť, ktorá sa ktorá sa súvisí nielen e, s nosnicami alebo s problémom nosnic, ale aj s dozorom nad jednotným trhom. Štáty dostali 10 rokov e, do roku 2012, aby e, sa prispôsobili. Nemecké, škandinávske a nemecké úrady sa jednoducho už pomaly prispôsobujú. To sú veľké kapitálové náklady a na to potrebujú aj pôžičky. Toto, na, takéto nariadenie vyžaduje zhruba 15 centov na 12 vajíčok. Potrebujú tieto štáty viac času, aby mali príležitosť sa prispôsobiť. Ak by sme ich zvýhodňovali naďalej, tak by sme e, vlastne e, znevýhodnili tých, ktorí E, sa, ktorým sa podarilo prispôsobiť. Komisia sa bude snažiť naďalej takýmto spôsobom podporovať. Ak budeme mať viac času k dispozícii, tak vlastne poučením z tejto celej histórie príbehu bude, že rad, nariadenie sa oplatí sa mu vyhýbať. Ďakujem pekne, pán Natras, a teraz dostane slovo pani Heranc. Ďakujem pekne v roku 2002 môže až 400 producentov vajec v Španielsku zaniknúť. To je veľký percentuálny e, počet, to je zhruba 390 tón vajíčok, ktoré sa nebudú môcť predať. A týmto spôsobom by sme dosiahli iba to, že vlastne budeme importovať vajíčka z tretich krajín, budeme musieť pokryť takýto výpadok. A tieto, kvalita týchto vajíčok je oveľa horšia ako tie, ktoré produkujeme my. Smernica z roku 1999 by mala e, zvýšiť priestor pre dodávateľov vajíčok v Európskej únii. Ak budeme postupovať takto zjednodušene, tak budeme mať iba e, prípady, kde budeme vlastne zlepšovať možnosť e, dodávania alebo importovania vajíčok z tretich krajín. Táto smernica pre európskych producentov e, stavia veľké e, prekážky alebo veľmi veľké nároky. Je tu až 600 miliónov eur, ktoré by muselo Španielsko vynaložiť na to, aby sa prispôsobilo predpisom z tejto smernice. To by poškodilo španielských dodávateľov. V druhom odstavci sa uvádza riešenie, pokiaľ ide o tých uvedomelých uvedomelých producentov vajec, všetkých tých, ktorí si uvedomujú zodpovednosť, ktorí by v januári roku 2012 už mali byť takmer pripravení s adaptáciou na tieto na tieto právne predpisy. Potrebujú viac času, aby ukončili tieto uh, adaptačné procesy, aby nemuseli škodovať tieto podniky, ktoré vlastne dodávajú vajcia e, vzniká tu aj určitý deficit na trhoch, respektíve pokiaľ ide o množstvo vajec a tým bude sa zvyšovať aj cena. Čiže musíme priemysel e, producentov vajíčok, musíme mu dať dostatočný časový priestor na to, aby sa prispôsobili na predpisy z tejto smernice, aby sa mohli aj spotrebitelia ďalej kupovať vajíčka za dobre ceny. E, Ďakujem pekne, pani komisárka. Tu chcem ešte raz poukázať na to, že zrušenie e, klietok je hotovou vecou členské krajiny, ktoré vyrábajú vajíčka, majú dostatok času na eh, to, aby prešli eh, z klietok na iný spôsob chovu a tá lehota ešte beží, ešte je 12 mesiacov k dispozícii. Ja si myslím, že sa musíme postarať o to, aby k 1. januáru 2012 úplne bolo, bol zrušený chov v klietkach. Myslím si, že je tu mm, Musí tu byť možnosť eh, pre tie členské krajiny, ktoré by to do tohto datumu nestihli, aby um, boli uh, právne stíhaní, napríklad museli by znašať peňažné sankcie a musíme taktiež dbať na to, aby vajíčka, ktoré uh, pochádzajú z chovu, ktorý nie je v súlade s európskymi normami, aby neboli predávané na vnútornom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Rodust. Teraz pani Reimers na minútu a pol, nech sa páči. Vážený pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne. Už 12 rokov sa vie, že od 1. januára 2012 v EÚ bude zákaz chovu v klietkach. Ako je potom možné, že niektoré členské krajiny, ktorým nestačili e, tých, nestačilo tých 12 e, rokov na to, aby sa na to pripravili. To je jeden z príkladov, ako e, kvôli nedostatočnej implementácii vzniká frustrácii. Tí, ktorí chovajú nosnice v EÚ a ktorí sa dlhali, držali lehoty, už teraz sú obeťami pokrytí pokrivenej konkurencieschopnosti. Ja sa obraciam na komisiu, aby naozaj vymáhala e, platné právo v EÚ. Vajíčka od 1. E, januára 2012 nemôžu byť vyprodukované v klietkach a e, potom takéto vajíčka nemôžu byť ani predávané, lebo by sa pokrivila hospodárska súťaž všetci, ktorí sa prispôsobili, nemôžu byť trestaní a tí, ktorí sa neprispôsobili, zvyhodňovaní už sa nedá občanom e, vysvetľovať, že EÚ právo neplatí pre všetkých rovnako. A práve posledná kríza poukázala, kam to vedie. Potrebujeme Európu, ktorá koná rovnako a nie Európa, kde e, si každý robí, čo chce bez ohľadu na ostatných. Ďakujem pekne. Ďakujem taktiež. Teraz pani Ford. Ako, ďakujem pekne. Ako mnoha, mnohé matky, ja chcem takisto tieto eh, normy pre dobré životné podmienky, ale chcem takisto aj vajíčka, ktoré sa dajú zaplatiť. Eh, eh, moja dcera takisto má rada vajíčka, ale ja by som radšej počúvala skôr farmárov, farmárov, ktorých som navštívila vo svojom volebnom obvode minulý mesiac v Británii, eh, chov ošípaných eh, stálo veľké množstvo peniazí, pretože boli nerovnomerne uplatňované eh, podmienky pre dobre normy pre dobré životné podmienky zvierat. A jednoducho farmári počúvali komisiu a pripravovali sa na legislatívu a to ich stálo veľké množstvo peňazí. Verejná um, mienka v Európskej únii je momentálne na nižšej úrovni z hľadiska dôvery voči EÚ. To znamená, že teraz už nie je čas, aby sa zahrávalo s formou hospodármi. Predseda, ďakujem pekne pani McGinnis na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať komisii aj za odpoveď. Ako vždy je neúplná. Myslím si, že sú tu veľmi konkrétne otázky, ktoré nastolil predseda plnospodárskeho výboru a tie neboli plne zodpovedané. Ja by som sa teda konkrétne chcela spýtať na otázky, alebo spochybňujem od, eh, čísla, možno by ste mi mohli objasniť. Povedali ste, že 66% eh, je teraz už vo, vo, vo voľnom eh, intervale a myslím, že budete potrebovať eh, veľmi eh, dôkladné stretnutie so zúčastnenými stranami, pretože toto sú veľmi, veľmi, ak by som to nazvala, obohatené čísla, respektíve skreslené čísla. To vonkoncom nezohľadňuje skutočnú produkciu eh, v Európskej únii. Chcela by som takisto povedať, že ak by to bolo ľahké dodržať túto legislatívu a ak naši spotrebitelia by skutočne, skutočne chceli takéto um, polnospodárske systémy, ktoré budú e, priateľské zvieratám, e, oni by boli ochotní za, za, za ne platiť, ale oni to neocitujú a nie sú ochotní za to platiť. Nedostáva som za celý svoj čas, čo som tuto v parlamente od roku 2004, že by ma žiadali, aby sme o takúto legislatívu mali. Nezabúdajte predovšetkým priatelia, to je skutočnosť. Takže keď som toto všetko povedala, je dôležité, aby táto legislatíva, ktorú schváli táto snemovňa, potom aj plne, plne implementovaná. Potom tí, ktorí investovali množstvo peňazí do toho, aby boli konkurencieschopní, boli potom u chránení. Ja si myslím, že komisia bude vedieť, že tu za chvíľku bude mať aj právny problém. Chcela by som sa takisto ešte venovať situácii na trhu bude takisto um, veľmi, e, veľ, viditeľné na nahromadenie e, e, vajec 83 miliónov, ktoré budú nelegálne a čo s, tým, čo s nimi urobíme. A takisto, keď sa na trh nedostanú, tak bude trpieť trh a potom napokon všetko povedie k zvýšeným cenám. Takže komisia nám musí povedať, že čo sa teda udeje potom v tento deň 1. Um, januára 2013, pretože tu potom bude čierny trh e, s vajíčkami, takže musíme v tomto mať jasno. A tí, ktorí sú momentálne v období prechodu alebo prechodnom období a majú výnimky, musia vedieť, že jednoducho nebude sa môcť vrátiť späť, pretože oni takisto majú zmetené informácie. Prepačte, môj kolega takisto mal extra čas, tak e, a ja vás prosím, aby ste mi dali E, táto otázka je kritická pre našich spotrebiteľov, ale aj na, pre výrobcov. Ďakujem za to, že ste boli taký veľkorysý pán predseda. Ďakujem pekne, pani McGuinness. Teraz pani Garcia Perez na jednu minútu. Pán, Pán predseda, pani komisárka, vidíte tu v parlamente, že skutočne dbáme na to, aby sa dodržiavali predpisy, predovšetkým tie, ktoré ešte ani nevstúpili do platnosti. Mali by sme to preto aj rozšíriť na ostatné sektory. Ak by sme to chceli spraviť, tak by naše plenárne zasadnutia trvali 14 dní. Nie je vôbec jednoduché pre producentov vajec e, znášať tieto dodatočné náklady, všetkým pokiaľ ide o krmivo, musia dodržiavať štandardy produkcie, ktoré nám predpisuje Európska únia. V roku 2012 budú producenti vo veľa členských krajinách jednoducho mať problémy dodržať 100% lehoty v našej krajine vychádzame z toho, že 30 produkcie bude chýbať na to, aby sa uspokojili potreby vnútorného trhu. To znamená, čerstvé vajíčka tie dostaneme, ale budú jednoducho drahšie pre spotrebiteľov. A tie, ktoré potrebujeme na spracovanie, tie budeme kúpať v zahraničí, v tretich krajinách a budú sa využívať a vlastne nahradia tie časti priemysla, ktoré my nebudeme vedieť pokryť. Čiže potrebujeme určitú reciprocitu na to, aby sme uh, tento vzťah s tretimi krajinami uh, upravili. Tento predpis je záväzný, to by som ešte chcela opakovať, ale komisia by mohla využívať aj iné predpisy, ako napríklad elektrickú, elektronickú kontrolu ovu, oviec a, oviec a kôz to takisto súvisí s správnym chovom zvierat. Ďakujem pekne. A teraz máme pána Kalinovského. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Uznesenie je úplne jasné. Nie sú tu žiadne výnimky, žiadne uh, výnimky alebo úpravy. Komisia musí rátať so sankciami v prípade porušovania štandardov. Niektorí producenti mali 12 rokov, iní zasa 8 alebo 5 rokov na to, aby sa adaptovali. Tí producenti alebo výrobcovia, ktorí mali 5 alebo 8 rokov, si neuvedomovali, že čo sa stane, keď nakúpili lacné klietky z, európskych, z európskej 15. V praxi, čo sa vlastne ude, ako to bude vyzerať? Budeme tu mať importované vajcia z nevhodných chovov v klietkach v tretich krajinách. Preto by sme sa mali snažiť nájsť e pre tých, ktorí nebudú môcť, ktorým sa nepodarí zmodernizovať chov do januára 2012 a to je aj dôvod, ktorý súvisí s týmito pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli predložené. Podľa autorov tohto uznesenia je prechodné obdobie, o tom sa vedelo, bolo to uvedené aj v smernici, 1. január 2012 a tento dátum sa nemôže pozmeniť Takže dúfam, že tí členovia, ktorí budú hlasovať za toto uznesenie, budú aj za myšlienku nepredlžovania tohto prechodného obdobia za 1.1.2012, pokiaľ ide o priame platby e, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože súčasné ustanovenia máme už legislatívne zakotvené. Ďakujem, pán Kalinovský. Ďalším rečníkom je pán Tabajdi Čaba. Ďakujem. Táto diskusia mi jasne naznačila, že máme veľké E, záujmové konflikty medzi tými, ktorí už prešli týmto prechodným obdobím a tí, ktorým sa ešte nepodarilo prispôsobiť sa na novú legislatívu. Ale je tu ešte aj rozpor medzi novými a starými členskými štátmi. Súhlasím tu plnej miere s pánom Kalinovským, že staré členské štáty mali oveľa viac času na to, aby sa prispôsobili, mali dlhšie prechodné obdobie a dokonca mali aj staré klietky, ktoré mohli predať novým členským štátom. A dobre vedeli, že títo sa budú musieť potom znovu prispôsobiť prispôsobiť na pravidlá. A musíme samozrejme dodržiavať všetky pravidlá, tak ako to je stanovené v smernici, ale Európska únia musí svojim vlastným poľnohospodárom pomáhať a nie im komplikovať situáciu sme oveľa prísnejší voči nám samotným, ako voči všetkým tým, ktorí exportujú z tretich krajín do Európskej únie. A nejde tu iba o jasné pravidlá, ktoré tu nemáme, ale nie je tu ani žiadna kontrola. Európska komisia teraz bude musieť znovu u, prísť k záveru, ktorý nám pravdepodobne prinesie skôr znevýhodnenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Papa Stamko na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja si uvedomujem, že musia byť e, rovnaké podmienky pre hospodárskú súťaž v EÚ pre tých výrobcov, ktorí e, sa prispôsobili prísnejším požiadavkám obsiahnutým v smernici, ale súbežne musíme pomôcť aj tým výrobcom, ktorí e, sa podriadili smernici, ale napriek tomu tie náklady sú pre nich dosť vysoké, teda ak chcú dodržať lehotu. Ak vajíčka nebudú splňať normy, tak nebudú môcť byť e, umiestnené na vnútorný trh od 1. januára 2012. Ale zároveň naďalej budeme dovážať výrobky z tretich krajín, kde nie sú rovnaké e, podmienky pre blaho zvierat Takže e, možno, že niektoré výrobné jednotky v EÚ budú e, zatvárať kvôli zvýšeným normám, ale e, budeme stále napriek tomu dovážať výrobky z tretich krajín, ktoré nesplňajú, nesplňajú ani súčasné európske normy. Takže som za posilňovania blaha zvierat, ale musíme sa taktiež ubezpečiť, že budeme ochraňovať vlastne sociálne normy a výrobu. Ďakujem pekne teraz pán Danelis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, aj keď všetci európsky výrobcovia musia e, rešpektovať normy a prispôsobiť sa, odhaduje sa, že 30 výrobcov vajíčok nebude budete môcť splniť tieto normy do 1. januára 2012. Žiaľ, taká je realita, ktorá svedčí o tom, že Európska komisia e, nepresvedčila výrobcov vajíčok o výhodách. A ak komisia nepresvedčila výrobcov, tak potom mm, bez ohľadu na implementačné opatrenia sa nám nepodarí e, byť úspešnými v tejto oblasti. Ja myslím, že treba prepojiť náklady spojené s investíciami, s výhodami pre výrobcov a spotrebiteľov. Ak sa nám toto podarí, ak sa nám predarí, podarí toto e, prepojenie, tak potom e, výrobcovia asi budú presvedčení o výhodách tej zmeny Takýmto spôsobom európske výrobky e, budú synonymom vysokej kvality a e, budú aj synonymom e, blaha zvierat a musíme ich ochraňovať pred pokrivenou hospodárskou súťažou. Teraz pán Lavia. Vážený pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, blaho zvierat sa často pretriasalo na pôde parlamentu. Je to však voľba Európskeho parlamentu a parlament naozaj e, mal všetky informácie, boli tu diskusie s radou a s komisiou, máme tu rozumné normy a treba ich rešpektovať. A treba sa pokúsiť čo najlepšie uplatňovať prijaté a platné ustanovenia. Treba vyzvať k zodpovednosti všetky hospodárske subjekty, ktoré e, teraz prispôsobujú e, svoje systémy výroby. Je jasné, že e, nemôžeme ďalej naťahovať lehoty a predlžiť tú lehotu na dosiahnutie systému, ktorý by rešpektoval blaho zvierat. Ale to znamená, že musíme v prvom rade myslieť na tých, ktorí napriek kríze a ťažkostiam pri získavaní prostriedkov, e, investičných prostriedkov už e, uplatňujú nové normy. Chovatelia, ktorí sa buď prispôsobili, alebo sa prispôsobujú s cieľom lepšie e, alebo zvýšiť blaho zvierat, potrebujú podporu. V časoch krízy naozaj treba venovať veľkú pozornosť tým, ktorí investujú, aby sa prispôsobili. Ďakujem, teraz prejdeme ku postupu Catch the Eye. Vidím niekoľkých rečníkov, ktorí sa hlásia o slovo. Najprv by som na slovo pánovi Mikulesku. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že nie je správne hovoriť e, všeobecne o tom, že 10 členské štáty mali 10 rokov, lebo napríklad Rumunsko a Bulharsko vstúpili do EÚ len pred troma rokmi, ale pravidlá sú pravidlá a každý ich musí dodržiavať. Ja by som chcel pozvať kolegov, aby hlasovali za pozmeňujúci návrh číslo 2, ktorý predložilo EPP. Je tam e, veľko veľké množstvo producentov, ktorí už no. začali investovať alebo za, u, u, uskutočnili množstvo investícií, avšak eh, takéto veci sa nedajú dokončiť ehm, za noc a teraz by nebolo spravodlivo, keby títo výrobcovia potom za to boli eh, trestaní. A chcel som povedať, že tí výrobcovia, ktorí začali zlepšovať eh, systémy, bolo by treba zabezpečiť jasne zadefinované podmienky aj pre nich. Predseda, ďakujem pekne, teraz má slovo pán Bronz. Výrobcovia v Británii investovali množstvo peňazí, do, čím zvýšili svoje výrobné náklady pri príprave na túto smernicu, pretože v Británii sme zvyknutí na to, že dodržiavame zákony a teraz prečo by mali e, čeliť nekalej hospodárskej súťaži z krajín, ktoré neimplementovali požiadavky, avšak 27 štátoch sa nerovnako dodržiavajú zákony a ťažko sa takisto aj vynúcuje dodržiavanie zákonov, pretože nie sú tu dostatočne um, dostatočne podmienky, ktoré by nútili eh, ľudí dodržiavať zákony niektoré krajiny jednoducho nedodržiavajú zákony a komisia by mohla, alebo komisia bude nejakým spôsobom e, trestať tie krajiny, ktoré nedodržiavajú, nedodržiavajú zákony, tak aby nemohli vyvážať svoje výrobky, pretože naši, naši výrobcovia tým pádom budú čeliť e, nekalej hospodárskej súťaži. Ďakujem pekne, pán Brons. Teraz pani Patru Neves. Obrigada, senhor presidente, senhor comissário. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tejto témy, o ktorej dnes diskutujeme, ja by som chcela zopakovať len toľko, že Smernice sú tu na to, aby sa potom transponovali a dodržiavali vrátanie tejto, ktorá e, siaha ešte do roku 1999. A je to určite e, dobre životné podmienky zvierat, to sú jedne z, na, jeden z našich e, vlajkových lodí, našich veľkých projektov, avšak výrobcovia majú s týmto veľmi veľké, veľkú záťaž finančnú. O 30% sa im zvýšili e, výrobné náklady kvôli takýmto pravidlám. E, takisto je tu kríza, sú tu podmienky sa neustále zhoršujú, tak musíme uznať, že v týchto mimoriadných podmienkach niektoré firmy majú naozaj veľké ťažkosti, možno, že by potrebovali nejaký určitý čas navyše. A nemali by sme sa sústrediť len na potreby tých, ktorí už zmeny zaviedli. Ďakujem pekne, pán Silvestris. Signor Presidente, grazie. Signor Commissario, nessuno di noi... Pán predseda, Nikto z nás nechce spochybňovať eh, o tom, akým spôsobom sa implementuje smernica, ktorá už e, bola prijatá v roku 1999. My sme seriózna inštitúcia a nechceme spochybňovať ani dobre životné podmienky zvierat, ale smernica takisto musí mať e, zdravý rozum a musí takisto presadzovať zdravý rozum. Presne o tom to tu chcem povedať, pretože od roku 1999 e, boli v, v kríze, ale respektíve sme dnes v veľkej kríze a veľmi ťažko ťažko sa takéto veci implementujú. Na to nesmieme zabúdať. Takisto prísna implementácia od roku 2012 eh, mnohým farmárom spôsobí, že nebudú môcť vôbec sa dostať na trh a potom eh, budú tu potom eh, prevládať dovozy, ktorým sme sa práve snažili my vyhnúť a zabrániť Takže toto všetko bude viesť tomu, že napokon európske firmy budú nútené presťahovať svoju výrobu niekde mimo EÚ. Ocitáme sa v kríze, prichádzame z pracovné miesta a tie krajiny, ktoré sú mimo EÚ, nie sú takí tvrdí, ako sme my. Takže potrebujeme prechodné obdobie. Ja si myslím, že stojí za to, aby sme podporili prechodné obdobie a povolám komisii, aby zabezpečila takéto prechodné obdobie. Ďakujem pekne, pán Silvestris, teraz pani Doc. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako mnohí kolegovia v tejto snemovni už povedali, ochrana spotrebiť výrobcov, ktorí dodržali legislatívu a investovali množstvo peňazí, je absolútne správne. Je to povinnosť eh, komisie chrániť ich. E, avšak e, tiež e, si myslím, že komisia si musí uvedomiť, a rozprávala som sa aj s mnohými z mojich farmárov, ktorí majú problémy s hľadaním peňazí, aby mohli robiť investície v týchto ťažkých ekonomických časoch. Mňa zaujíma otázka označovania vajíčok, pretože ďalšia požiadavka komisie o ďalší, na ďalšiu pečiatku, tá nebude mať žiaden vplyv, pretože zámer komisie diferencovať, nevedie nikam. A chcela som sa preto spýtať, že či komisia na toto má nejaký názor, alebo ani nevie, ako to vlastne dopadne. Ďalšia otázka je, ak sa zavedie zákaz, ja mám určité firmy, ktoré, sa, ktoré potrebujú dovoz niektorých, alebo dovoz z niektorých európskych krajín. Potom tieto, krajiny, tieto firmy budú nutené dovážať e, tieto vajíčka alebo tieto výrobky z krajín mimo EÚ a tam sa takéto podmienky nedodržiavajú. Ďakujem pekne teraz pán Sikierský. Nepodlega diskusii to, že rolníci musia dostosovať e, veľmi jasne vidíme, že farmári musia dodržiavať e, smernicu z roku 1999. Chápeme a rozumieme tým farmárom, ktorí už investovali do modernizácie klietok. Nie je tu, nie je tu teraz o to, že by sme chceli niektorým dať viacero, ča, viac času, tak ako to povedal môj predrečník. Čo by sme mali urobiť a čo by sme sa mali sústrediť, aby sme dali všetkým farmárom rovnaký časový priestor na to, aby dostali kritériám a štandardom. Nelegálna výroba e, síce znie veľmi dobre takýto výraz, a takisto aj ochrana spotrebiteľa. Ale prečo ochrana spotrebiteľa sa rešpektuje len v niektorých oblastiach a nie zasa v iných? Podporujem všetky tie opatrenia, ktoré podporujú farmárov v jednotlivých členských štátoch, pretože viem, že farmári sa nachádzajú momentálne v veľmi zlej situácii, pokiaľ ide o ich príjme. Je skutočne na škodu, že nesú, nesúhlasia so mnou rečníky. Ďalším rečníkom je pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že nám musí byť všetkým jasné, že zdravie zvierat a s tým spojené aj zdravie ľudí musí byť prvoradé. V stoa v výbore pre výskum, kde sme e, sa sústredili na vyhodnocovanie situácie. Máme e, projekt, v rámci ktorého sa sústredíme aj na konsekvencie zlepšenia e, krmenia zvierat. Preto by som požiadal komisárku, aby sa na tento projekt viac zasadila aby sme výskumné programy mohli posilniť, aby sme e, zlepšili bezpečnosť potravín a zdravie ľudí a zvierat. Aby sme na to kládli dôraz, aby to bola naša priorita, aby sme v budúcnosti pre občanov a občanky Európskej únii vlastne mali k dispozícii podklady, aby sme mohli postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani McGuinness žiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcela spomenúť ešte dva body. Pokiaľ ide o vajíčka, to je úplne jasné. E, máme veľký trh, pokiaľ ide o vajcia, ktoré sa spracovajú e, v iných priemysloch. A musíme vedieť, ako budeme označovať takéto vajíčka. A práve toto nás najviac e, znepokojuje, pretože veľké množstvo vajec ide práve do tohto sektoru. A pokiaľ ide o export, e, exportujeme veľa e, vajec do tretich krajín a odtiaľ zasa importujeme e, sušené vajcia, čiže nechápem, ako vlastne postupujeme. A druhá otázka sa týka paralelného produkčného systému a veľkého problému, ktorý súvisí s trhom. Ak máme zlepšené klietky a súčasný systém bude ďalej, ďalej fungovať, to by mohlo mm, spôsobiť veľké problémy pre spotrebiteľov. Čiže máme tu veľké množstvo práce, respektíve vy ako komisia, na to, aby ste to dali do poriadku. Ďakujem pekne, pani McGuinness. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť v rámci tejto rozpravy? Ak nie, tak dám slovo pani Vasiliu, pani komisárke, aby zosumarizovala e, rozpravu a odpovedala na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jasné, že v tejto otázke nemáme nejaký konsenzus. Máme tu poslancov, ktorí žiadajú, aby neboli urobené nejaké výnimky. Na, zase, na druhej strane som počula e, poslancov, ktorí žiadajú takéto výnimky a predlženie tohto prehodného obdobia. Závisí to od toho, z akej krajiny prichádzajú, aký je tam stav vývoja v tej ktorej krajine. Ale dovolte, aby som povedala, že aká je vlastne stanovisko komisie. Chcem zopakovať ešte raz, že od januára, 1. E, januára 2012 musia byť nahradené bežné klietky zlepšenými klietkami alebo alternatívnym systémom. A preto už vajcia z normálnych klietok nebudú legálne predajné po tomto období, čiže po januári 2012. A toto je naše jasné stanovisko. Komisia sa snaží, skutočne sa snaží a sústredíme sa na toto naše úsilie, aby sme podporili členské štáty, aby sa im podarilo prejsť na tieto nové ustanovenia v smernici. Čiže o čo sa snažíme? Snažíme sa podporiť členské štáty na to, aby vyvinuli, aby sa im podarilo aj završiť národné plány, vnútroštátne plány v spolupráci so zúčastnenými stranami a máme tieto národné plány, ktoré my monitorujeme a tieto národné plány obsahujú aj sankcie pre tie odvetvia priemyslu a pre tých farmárov, ktoré, ktorí jednoducho sa neprispôsobili na ustanovenia v smernici. A vymieňame sa aj informácie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o overené postupy monitoringu. A a organizujeme návštevy, experti komisie navštevujú e, producentov, aby jednoducho sledovali, či sa implementujú ustanovenia smernice. A takisto organizujeme aj stretnutia so zúčastnenými stranami, ako som povedala, 19. januára roku 2011 budeme mať veľké stretnutie zúčastnených strán a predstaviteľov členských štátov, aby sme hovorili o súčasnom stave celej záležitosti, aby sme sa pozorili na to, ako môžeme najlepšie podporiť členské štáty, ktoré ešte jednoducho sa neadaptovali na to, aby završili tento adaptačný proces do roku 2011 do konca roku 2011. Čiže toto je naše jasné stanovisko a v prípade, že po roku po januári roku 2012 ešte stále budeme mať vajcia, ktoré nie sú legálnym spôsobom produkované, tak tieto jednoducho nebudú predajné na trhu. A ak sa preukáže určitá, nes, určitý nesúlad s, s predpismi, tak komisia bude môcť robiť všetky opatrenia v rámci právneho rámca, aby mohla sankcionovať e, tých producentov, ktorí to nespravili. okrem týchto sankcií máme aj možnosti, aby sme zabránili e, obehu nelegálnych vajec, ktoré sú produkované z bežných klietok, teda neupravených klietok po januári 2012. ešte ehm, tu bolo viacero pripomienok, ktoré sme tu počuli zo strany stených poslancov a poslankyň a e, zabezpečím, aby som všetkým Eh, všetky tieto vaše pripomienky sprostredkovala komisárovi Kaliomu. Ďakujem. Kali. Legové, obdržel som čtyři návrhy usnesení na závier. Mám čtyři návrhy usnesení a rozprava je ukončená. Hlasovať sa bude dnes o 12. hodiny. Takže schôdza je odložená, odročená do 12. hodiny. thank you very much. Faktická pripomienka. Áno, ja viem, že nie je veľmi ortodoxné hovoriť po uh, komisii. Ja som veľmi spokojná s tým, čo nám komisia povedala, ale záver v tom zmysle, že my nie sme jednotní v Európskom parlamente, eh, to nie je správne. Prosím, pani komisárka, pozrite sa na výsledok konečného hlas- hlasovania predtým, ako sa budete v takomto zmysle vyjadrovať. Ďakujem. Ďakujem pekne a som si istý, že komisia to povie. Takže schôdza je odročená do hlasovania o 12. hodine. Thank Point of order, sorry I didn't see you. Thank you, President. Can I first of all support Ďakujem, pán predseda. Môžem podporiť len to, čo povedala práve teraz Estre. Mohol by som ešte požiadať pani komisárku, ak by nemohla povedať dnes, ale mohla by nám potom písomnej podobe e, sa ozvať, pretože ja si vonkoncom nemyslím, že táto snemovňa je rozdelená, ale mohla by e, povedať e, trochu viac o tom, že čo sa stane s tými vajíčkami, ktoré nebudú dodržiavať európske normy a nebudú pripustené na trh a potom čo navrhuje, aby čo sa udeje s tými vajíčkami, ktoré nebudú môcť mať e, teda tú, tú pečiatku. Ehm, predseda, prepačte, vy ste nemali faktickú poznámku. Vy už, ako som už povedal, že e, rozpráva bola ukončená, vy ste mali možnosť e, z, použiť modrú kartu. Ďakujem pekne, pán Rybík. Pán predseda, ja sa chcem poďakovať pláningu, pretože je to naozaj príkladné. Skončili sme štvrť eh, hodinu pred 12. a nebude teda možný eh, ten obvyklý chaos. Ja myslím, že je to veľmi pozitívne z oči voči eh, našim, našemu publiku a chcem sa naozaj vyslovne poďakovať predseda, tak by to malo byť vždy. Ďakujem pekne.